Dobrý deň, navrhujem, aby sme začali s našou schôdzou. Ospravedlňujem sa za našu radnicu v Bruselsku. Nemám na to síce mandát, ale nevybavili slnko. Je síce už jar, slnko nemáme, možno sa to ešte počas, počas dňa zlepší. Ale poďme teraz k samotnej práci. Marita tu bohužiaľ nemôže byť je na inej schôdzi. Je to tripartitný sociálny summit, na ktorom zúčastňuje, takže nebude tu s nami celý deň. Tlmočenie máme do všetkých jazykov s výnimkou chorvačtiny. Pokiaľ ide o zápisnice 20, 22 február, 27 február, máte k dispozícii, predpokladám, žiadne problémy nie sú, takže ich môžeme považovať za schválené. A rovno dám slovo Agnes a Elizabeth, ktoré sa celkom dobre zabávajú po večeroch a noci tiež nemajú úplne kľudné, pretože tuším prebiehol 8. trialog, ale priniesol nejaké výsledky, takže dám slovo im dvom, aby mohli zhrnúť tie hlavné prvky z tohto trialogu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Začnem ja. Ale tak, ako je to bežné, s dnes sa budeme striedať, čiže vystupujeme obidve. Takže áno, 8. trialóg, ako to prebiehalo. Robert tam bol s nami, takže prosím, kontroluj, čo hovorím. Prvá vec bola tá, že sme mali kolektívnu dohodu, globálnu dohodu o jednotlivých článkoch, ktoré sme spoločne s radou spracovali. To bola taká prvá fáza, tuším 15 dní dozadu to je. A v pondelok večer sa nám podarilo skonsolidovať tú dohodu po článkoch a potom ešte úvodné ustanovenie jedno po druhom. Čiže v pondelok večer 20.45 sme si povedali, drahá Agnes, skonsolidujeme a ukončíme rokovania s radou. Skonsolidujeme a ukončíme, pretože naozaj sa to prebralo až do detajlov. A teraz bude konečný text, ešte nie je k dispozícii ale dáme vám, dáme vám ho k dispozícii, ako náhle k dispozícii bude. Takže, aký bol priebeh toho rokovania, alebo čo z toho vyšlo? Trvanie. To bola veľmi dôležitá vec. Tu sme sa dohodli na 12 mesiacoch plus 6, pokiaľ ide o notifikáciu zo strany podniku hostovskému členskému štátu. Takže lehota 12 plus 6. A druhá dôležitá vec. Viete, že v našom rokovacom mandáte bol dvojitý právny základ, ktorý sa navrhoval. Čiže na jednej strane ochrana pracujúcich a potom e, vnútorný trh. E, obe tieto témy e, slúžia ako právny základ. Takže ak dnes sa k tomu ešte možno potom vyjadri viac do hĺbky. Ide o rozšírenie smernice z 96. Je to v jednom z článkov rada. Chcela, aby to bolo v úvodnom ustanovení, ale Naozaj sme boli tvrdohlavé ako vyjednávačky a podalo sa nám to dostať do textu článku, teda naozaj je tam takáto referencia pre prípad e, procesu na súdnom dvore a je to v článku 1. Tretí bod. Odmena. Trvali sme na našej pozícii, spoločnej pozícii, teda, že odmena je minimálna mzda tej hostovskej krajiny plus prémie alebo bonusy, ktoré sa pridatávajú tak, aby naozaj tu bol istý vzťah medzi pracujúcimi, eh, ktorí sú domáci a tými, ktorí sú eh, vysielaní. Čiže takto rovnaká práca, to je rovnaká pláca za rovnakú prácu na rovnakom mieste. A teraz tie jednotlivé formy povedzme diet alebo nejakého preplácania. Krajiny môžu mať rôznu úpravu, či sa uplatňuje úprava e, príjemcovskej krajiny alebo vysielajúce, ale tá suma, hrubá suma, musí byť identická pre tých vysielaných pracovníkov a tých domácich. A dnes nám niečo povie o kolektívnych zmluvách. A ak dovolí, ešte by som vybavila ja dve veľmi dôležité veci. Prvá vec, tam sme naozaj bojovali ako levice, tam ide o transpozičnú lehotu a um, lehotu uplatňovania. Neviem, či si spomínate, že v texte rady tá transpozícia bola trojročná a žiadna krajina to nemohla urobiť skôr. Čiže bolo to tam takto prísne naformulované a to uplatňovanie bolo o 4 roky. Alebo tam bola toho testovaná na 4, na 4 roky. Ja osobne som veľmi trvalá na dodržaní mandátu, ktorý sme dostali, teda dva roky na transpozíciu, dva roky uplatňovanie, tak aby sa naozaj podarilo rešpektovať legislatívnu prácu v Európskom parlamente a rada súhlasila s touto úpravou dva roky a dva roky. No a tiež sa nám podarilo opraviť jednu dôležitú vec, dôležitú hlavne pre našich španielských a podulárských priateľov. Tam ide o sektor dopravy v doprave. A pokiaľ ide o lex specialis a prácu na tom odvedenú, to je e, smernica z roku 96 bez e, zmeny, ktorá sa bude uplatňovať, až kým e, nebudeme mať lex specialis. Rada urobila maličku chybičku v oktobri, kedy hovorili o nadobudnutí účinnosti. 1996 by sa uplatňovala do nadobudnutia účinnosti lex specialis, ale nadobudnutie účinnosti to ešte neznamená, že sa to bude uplatňovať, čiže boli by tu tri rôzne, tri rôzne režimy, čiže smernica 96, potom smernica z 96. E, tá revidovaná, o ktorej hovoríme počas e, toho prechodného obdobia a potom lex specialis. Takže bolo to naozaj komplikované pre všetky členské štáty, aby trikrát e, došlo k takéto zmene režimu. Preto sme teda až začiatok uplatňovania smernice považovali za začiatok alebo za začiatok platnosti toho lex specialis. Na záver ešte chcem povedať e, jednu vec na adresu Agnes. E, no, e, nie je vždy jednoduché roko v takomto texte, je to dosť technické, sú tam rôzne záujmy. Agnes a ja sme sa naozaj veľmi snažili o to, aby tu bola istá rovnováha aby všetky krajiny som cítili zastúpené, východ, západ, aby to nebolo jedný proti druhým. Sme sa snažili zohľadňovať názory jedných aj druhých tak, aby tu nebola nejaká priepas, nejaké napätie. A tiež sme dávali pozor na to, aby tu bola rovnováha medzi ochranou pracujúcich a záujmom e, firiem teda mm, kolektívne zmluvy. To všetko sme sa snažili do tohto textu zapracovať. Naozaj tá spolupráca bola vynikajúca, bolo naozaj potrebné sa popasovať s radou a aj sa nám to veľmi dobre podarilo a podarilo sa nám naše hlavné body, hlavné body parlamentu presadiť. Čiže naozaj sa chcem Agnes veľmi pekne poďakovať. Ďakujem za to, ako sme spolupracovali. Naozaj sa to nestáva často, že dve spravodajkyne z dvoch rôznych politických skupín e, takto bok po boku pracujú. A tiež sa chcem poďakovať všetkým dejovým spravodajcom, ktorí naozaj boli prítomní, mm, naozaj vytrvalo a Tiež e, sme mali možnosť vďaka ním prerušiť tie rokovania tak, aby sme sa za každým e, dohodli s tými spravodajcami, e, za každým, tak ako sa vyvíjali tie rokovania. Takže, pán predseda, naozaj, naozaj si myslím, že tu bol dobrý tým. A nemám na mysli iba Agnes a mňa, ale aj ďalších kolegov. Ešte raz Chcem, aby e, tu bola veľká väčšina v parlamente, tak, aby tento text sa mohol pohnúť, lebo je to naozaj jeden zo základných pilierov alebo základných kameňov e, Európy, sociálnej Európy. Ďakujem. Agnes, ďakujem pekne, pán predseda. Áno. A ja chcem poďakovať všetkým, vďaka ktorým sa podelo dopracovať k tomuto dôležitému medzníku. Minulý pondelok Čiže ďakujem Elizabe, tým spravodajcom, ďakujem aj sekretariátu, lebo nám fakt pomáhali, tiež právne oddelenie a tiež naši asistenti si zaslúžia vďaku, pretože teraz je na nás. Skladá nás dvoch, potom na tieň spravodajcoch čiže na bulharskom predsedníctve, aby tá dohoda sa stretla so širokou podporou, tá z minulého pondelka. Ja som to pochopila tak, že Koreper má dnes debriefing a ak všetko pôjde podľa plánu, tak Koreper zašle list, nám pošle list po schôdzi 11. apríla, schôdzi Koreperu 11. apríla, takže v najbližších mesiacoch snáď vykonáme tie záverečné kroky. Veľa som sa naučila v tomto procese, to nie je zle, keď máte 57, že ešte stále sa učíte, ale tiež si myslím, že e, to teda bolo prínosné nielen pre nás, ale aj pre európskych pracujúcich, pre európskych zamestnancov, európskej firmy a to je na, tom, snad to najdôležitejšie. Ako už Elizabeth povedala, k nejakým zmenám došlo v politických dohodách pred dvoma týždňami, napríklad pokiaľ ide o o tie náhrady. A, a boli trošku problémy s Českom a Slovenskom v tejto oblasti, ale snažíme sa, aby tá dohoda dosiahla najširšiu podporu, pretože sme sa nedržali zubami nechtami každého jedného slova. A preto sme sa snažili ešte aj v ten pondelok uh, vyhovieť všetkým obavám členských štátov nejako ich riešiť, takže pokiaľ ide o náhrady, tam sme sa snažili o maximálnu právnu istotu, pokiaľ ide o e, preplácanie e, cestovného e, noclahu a tak ďalej. Pokiaľ ide o dopravu, tam sa napravila chyba z minulosti, chyba rady, tým, že tam bola teda tá výnimka, pokiaľ ide o dopravu, to bolo dôležité, aby Portugalci tento návrh podporili a myslím, že to tiež stojí za to. A tiež chcem povedať, že e, naozaj situácia nie je taká, že by pracujúci v doprave až do lex specialis pred ochrany. Rozhodne nie, pretože je zjavné, zjavné, že smejca z 96. stále platí pre pracovníkov v doprave. A hovorili sme o vymáhaní existujúcich pravidiel a že počítame s členskými štátmi, pokiaľ ide o to obdobie medzi tým, že naďalej budú uplatňovať existujúce pravidlá podľa smernice z 96. Na požiadavku švédskych aktérov v úvodzovkách sme objasnili formuláciu v súvislosti s kolektívnymi zmluvami, tak aby bolo jednoznačné, že ide o kolektívne dohody, kde buď to členské štáty vyhlásia tú dohodu za všeobecne uplatniteľnú, ale rozlišili sme to, teda nie len e, všeobecná uplatniteľnosť, ale aj tie sektorálne alebo regionálne kolektívne zmluvy sú tam zahrnuté s tým, že ak v nejakej členskej krajine, tak ako to býva v severských súčatoch, e, to nie je vláda, ale sú sociálni partneri, ktorí sa zaoberajú agendou kolektívnych zmluv, že aj to je zahrnuté a pokryté touto úpravou, tom konkrétnym článkom. Ďalej, došlo k istým zmenám, pokiaľ ide o, o subdodávateľské vzťahy, tam v úvodných ustanoveniach hovoríme Enforcement Directive, ktorá sa v tejto oblasti v značnej miere uplatňuje. A je to naozaj veľký, veľký pokrok z hľadiska princípu rovnakej pláce za rovnakú prácu na rovnakom mieste. Tiež je to veľký krok vpred, pretože, ako už povedala Elizabeth, Podarilo sa nám naozaj úspešne vyvážiť záujmy oboch strán, zamestnancov, zamestnávateľov, rôznych členských štátov, rôznych zaujímavých skupín. Napriek tomu sme sa pohli. Aj vďaka jasným vymáhateľným pravidlám. Takže v neskoršej fáze, napríklad v máji, bude hlasovanie tu vo výbore Potom, čo nám teda zašle koreper spomínaný list. A ten čas medzi tým až do hlasovania naozaj využijem na to, aby som presvedčila čo najviac kolegov, aby podporili tento dokument a tento pokrok, lebo si myslím, že si to zaslúžia ako pracujúci, tak aj firmy v Európe. Ďakujem. Ďakujem pekne, ďakujem za vaše informácie, aj za prácu, ktorú ste odviedli. Áno, samozrejme, že koncom apríla, respektíve všetko mája, sa budeme musieť vyjadriť, ako náhle ten text dostaneme, môžeme začať pracovať. Predpokladám, že vy ste samozrejme k dispozícii. Ak niekto potrebuje ďalšie informácie, nejaké ďalšie vysvetlenia, môže sa na vás iste obrátiť, tak aby sme teda mohli prijať informované stanovisko. A v pléne by to malo byť snáď v júni. Malo by to byť možno v júni. Dobre, takže ďakujem pekne za odvedenú prácu. A navrhujem, aby sme teraz prešli k ďalšiemu bodu. Ide e, tam o usmernenia pre politiky zamestnanosti v členských štátoch. Je to bod, ktorý je dosť významný e, z hľadiska e, zamestnanosti a zvyšovania zamestnanosti. A rovno dávam slovo pánovi Mitrofanovsovi, ktorý je spravodajcom. Nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem pekne. A nech sa páči, máte niečo k rokovaciemu poriadku? Prepašte, ja by som mal otázku na naše spolupravodajkyne, alebo uzavreli ste to už? E, prepašte, ja som to uzavrel, nie že by som nechcela, aby bola ešte diskusia, ale ju otvorím teraz, tak sa budú hlásiť ďalší a ďalší a z časového hľadiska nebudeme schopní to celé zvládnuť Prepačte. Áno, ja len chcem zopakovať, čo ste povedali vy, pán predseda. Agnes a ja sme kolegom k dispozícii, eh, buď to individuálne, alebo cez delegáciu, alebo cez skupiny. Obráte sa na nás. Takže takto by som zareagovala, takto dopredu na otázku, ktorú ste si nepoložili, ale môžete ju položiť takouto formou. Dobre, takže nech sa páči pán Mitrofanos. Uh, dear chair, dear colleagues, uh... Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, ja chcem informovať najskôr o niektorých eh, technických detailoch. Eh, keď sa pozriete do databázy Európskeho parlamentu, možno nájdete pôvodné znenie tejto správy v usmerneniach pre zamestnaneckú politiku v členských štátoch, kde spravodajkyňové je pani Ždenovka. Ona pred troma týždňami opustila Európsky parlament, ja ju nahrádzam Takže je to taký odkaz mojej kolegyne. No a ja budem teraz pokračovať v jej práci. Poprvé by som rád poďakoval všetkým tieňovým spravodajcom eh, za ich eh, veľmi produktívnu a vytočnú diskusiu na včerajšom zasadnutí. My sme sa skutočne snažili zohľadniť všetky želania, názory, pripomienky našich kolegov zo všetkých, eh, alebo z eh, väčšiny politických skupín. Táto správa nie je ako bežnou správou. Je to trochu špeciálna, osobitná správa, pretože pred pár týždňami sme dostali jasný signál eh, z rady od bulharského predsedníctva, že tentokrát naša správa, potom čo bude prijatá v parlamente, tak môže ju rada vzia do úvahy, takže bude to veľký krok vpred, nielen pre nás, pre výbor, ale tiež pre celý parlament. No a čo sa stane v blízkej budúcnosti? Ja dúfam, že sa nám podarí urýchliť proces príjmania tejto správy, pretože včera sme našli veľmi užitočné kompromisy. A nová tabulka s kompromismi. Tento dokument bol zaslaný včera večer všetkým tieňovým spravodajcom. No ja dúfam, že táto správa bude prijatá najneskôr na miniplanárke v máji. A na tento úspech musíme tiež zmeniť hlasovací čas. V našom výbore pôvodne sa malo hlasovať 25. alebo 26. apríla. Ale ja dúfam, že sa nám podarí hlasovať už 27. marca. No a samozrejme, si veľmi radi vypočujeme teraz všetky pripomienky kolegov zo všetkých skupín a zvážime všetky názory, pripomienky. Ja myslím, že ja si na plenárke sa bude hlasovať o malom počí pozmeňujúcich návrhov a my vyvinieme maximálne úsilie, aby sme tvorili čo najlepšie kompromisy medzi všetkými skupinami. Ďakujem pekne. A za EPP slovo dostá teraz pán pra... Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, dámy a páni, tak ako už bolo povedané, včera na zasadnutí tieňových spravodajcov náš kolega Mitra sa navrhol, aby sme urýchlili našu prácu. Naša skupina tomu vyšla v ústrety. Čo sa týka pozmeňujúcich návrhov, tak ďakujem kolegovi Mitrofanovsovi, že také angažovanie pokračuje v práci kolegyne Žďaňoky a že navrhol veľmi vyvážené kompromisné návrhy. Kolegovia predložili nejaké pozmeňujúce návrhy, ktoré dobre doplňajú správu, no a ja sa teším, že tak moje ako aj pozmeňujúce návrhy kolegov boli zohľadnené. Nová verzia kompromisných návrhov odzrkadľuje diskusiu v prvom kole veľmi dobre. My máme ešte pár otázok. aby sa zohľadnili podpora podnikov, tak aj tých malých a najmenších mikropodnikov, no a my by sme chceli, aby boli zohľadení tiež kolegovia Adama Košu. Ide o to, aby konzultácie, sociálne konzultácie boli vždy zrealizované, pretože často sa uskutočňujú príliš neskoro a nedajú sa dosiahnuť všetci záujemcovia. to bolo ku kompromisu 18. Ja by som ešte rád dodal, že sociálni partnery to nie sú len odbory, je tu množstvo ďalších dôležitých organizácií, ktorých činnosť treba zohľadniť. A teraz pozmeňujúcemu návrhu 5. Ja dúfam, že sa tu zohľadní efekt stability, pretože to je veľmi dôležitý nástroj, v rámci hospodárskej správy a riadenia. Mnohí tiež hovorili o zosúladení súkromného a pracovného života. Ja by som však rád dodal, že všetky návrhy, napríklad flexibilnejšie formy zamestnania, sú dobre pre obe strany. Tak pre zamestnancov, ako aj pre zamestnávateľov. Ako tieňový spravodajca pre EPP chcem vyvinúť maximálne úsilie, aby rada čo najskôr dostala výsledky našej práce, tak aby aj stanovisko Európskeho parlamentu mohlo byť príslušne zohľadnené. Pokiaľ to bude možné, do konca tohto týždňa dosiahnuť konsenzus, tak my 27. budeme môcť hlasovať. Ak by to tak nebolo, navrhujem mimoriadne zasadnutie výboru v Štrásburgu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz za SAD. Bohužiaľ, rečník hovorí bez mikrofónu. Dobre, takže začnem od začiatku. Ja by som sa chcel najskôr poďakovať pánu Mitrofanosovi eh, za rýchlo spracovanie a eh, zapracovanie do obsahov práce pani Žďanoky. Ja myslím, že tie pozitívne signály, o ktorých hovoril, pozitívne signály rady sú pre výbor veľmi dôležité a my eh, ako skupina chceme využiť túto šancu a zaistíte rýchle prijatie a uzavretie správy. Ja myslím, že čím rýchlejšie príjmeme túto správu, tým vyššia je aj šanca, že naša požiadavka bude sa zmeniť na no, skutočnosť, že rada zohľadní správu, ale myslím, že aj napriek tomu je nevyhnutné, aby sme sa detálne pozreli na text predtým, než ho príjmeme. No a to práve robíme. Zajtra sa uskutoční ďalšie zasadnutie. Je dôležité, aby základné princípy, sociálny pilier bol zohľadený rovnako tiež podpora záruky pre mladých. Je jednoducho dôležité, aby mladí mali dobré príležitosti. Ja myslím, že predložená správa obsahuje kompromisy medzi skupinami, ktoré môžeme podporiť, ale napriek tomu si myslím, že ešte potrebujeme niektoré objasnenia, čo sa týka napríklad Európskeho systému kvalifikácií alebo usmernení pre dôchodkovú politiku v členských štátoch. To je pre nás veľmi dôležité. Aby bola jasnosť a aby bol stanovený rámec od mladého veku až po dôchodkový vek. Ďakujem veľmi pekne. Zdá sa, že už je nikoho nevidím. Tu by sa chcel prihlásiť o slovo, ale áno. Takže Za to nikto nie je. Takže pani Agia, nech sa páči. No, ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem kolegovi za tento nový kompromisný návrh Demokratický deficit, ktorý sme zaznamenali, pokiaľ ide o tento dokument v minulých rokoch, e, je viditeľný. Je to solidný dokument e, Komisie parlamentu a rada, e, myslím, sa v tej dobe tým zabrala. Teraz už sa to trocha predsa len kompenzuje, takže ide o návrh, ktorý skutočne e, začína byť e, veľmi solidný a ide o práva e, náš, nás ako občanov a skutočne ide o posilnenie týchto práv. Takže nám ide hlavne o to, aby sme sa dohodli na všetkých kompromisoch. To je náš cieľ, stáva sa to našim cieľom. A pokiaľ ide o naše priority, tak ako v predchádzajúcich dvoch rokoch, ako spravodajkyňa pre túto správu, to som e, sa snažila vždy e, poukázať a dosiahnuť to, že skutočne e, treba riešiť fenomén chudoby vo všetkých podobách. Dnes v Európe sme svedkami znepokojujúceho fenoménu a to je počet chudobných pracujúcich napriek tomu, že majú zamestnanie, sú vystavení riziku chudoby a sociálneho vylúčenia. Takže tieto zamestnanecké politiky, politiky práce by mali zabezpečiť e, skutočne dôstojné pracovné podmienky aj odmenu. To je jedna z hlavných vecí teraz. A potom samozrejme sú tu úsporné politiky, ktoré mali veľké dôsledky v jednotlivých krajinách Pochopiteľne sú tu tie záväzky ako pakt stability a rastu, mm, rozpočtové pravidlá, stabilita, e, e, ktorá jednoducho sa vyžaduje. A to často bráni vytvorbe udržateľných a kvalitných pracovných miest. A my vieme, že na tie je potrebné mať e, investície. Ak to nebudeme robiť, tak bude ťažké vytvárať pracovné miesta a riešiť chudobu a takisto aj ten e, problém chudobných pracujúcich. Samozrejme je to aj otázka e, odlačenia e, daňovej záťaže pre malé a stredné podniky, najmä ak taký podnik chce vytvoriť pracovné miesta, musí mať na to podmienky. Uvažuje sa o, o akomsi prechode aj na alebo položení dôrazu na um, obnoviteľné zdroje energie, uh, napríklad pokiaľ ide o nahradenie uh, fosílnych palív. A toto môže byť príležitosť uh, pre malé a stredné podniky. A potom je tu otázka nezamestnanosti nielen mladých, ale aj dlhodobej nezamestnanosti v prípade mladých ide o to, aby nadobúdali e, zručnosti, ktoré sa vyžadujú vzhľadom na zmenu štruktúry e, sveta e, práce. To znamená, ide o to, aby sa okrem tých zručností, ktoré nadobudli za roky praxe, mohli oboznámiť s novými zručnosťami, ktoré sa vyžadujú v obehovom v obehovom hospodárstve, v modrom hospodárstve. Takže nám ide o to, aby sme vedeli reagovať na zmeny, ktoré sa dnes výrazne prejavujú, e, pokiaľ ide o e, tie zmeny v pracovnom e, svete. To znamená, ide o automatizáciu, robotizáciu, umelú inteligenciu. Aj tu treba zamerať našu pozornosť. A samozrejme, boj proti diskriminácii je dôležitý zosúladenie pracovného a súkromného života. Aj v tomto prípade skutočne treba e, postupovať systematicky a jednoznačne, pretože e, je veľmi dôležité hľadať možnosť, ako zosúľadiť e, tieto aspekty pomocou efektívnych sociálnych systémov, tak aby skutočne nedochádzalo k tým deformáciám, ktorým sme svedkami v týchto sektoroch. To znamená sociálne služby, vzdelávanie a e, e, detí a, a e, tieto všetky štruktúry, aby sa dala zosúľadiť, dal zosúľadiť pracovný a súkromný život. A potom aj nové formy práce, napríklad smart working, alebo práca, zamestnanie s určitými e, zábezpekami, aby sa nezneužívali niektoré nové nástroje a samozrejme dať takisto zamestnancom pracujúcim možnosť e, um, realizovať svoje e, pracovné plány a realizovať sa teda mm, osobnostne v práci. No a potom je tu pochopiteľne e, téma e, penzí a príslušné kompromisy. Tam e, ide o to, že sa dnes zvyšuje vek odchodu do dôchodku, ale toto nemôže byť udržateľná odpoveď na celý problém. Treba to pozmeniť, treba dať pracujúcim možnosť zvoliť si povedzme na základe ich e, e, pracovných e, výhľadov, ako sa budú mm, ako sa postavia k tejto situácii, k týmto zmenám. Samozrejme, je tu aj fakt, že Európa mm, starne, a, ale ako som povedala, zvyšovať vek od odchodu do dôchodku. E, to nie je jediné riešenie, e, pretože nakoniec aj to môže viesť k určitému nebezpečenstvu zneužívania situácie. Ďakujem pekne teraz za ENF, pán Dominik Martán. Ďakujem pekne, pán predseda. No, po práve pani AGA budeme oveľa stručnejší, pretože už sme sa k tomu často vyjadrovali a každý z vás pozná našich 14 pozmeňujúcich návrhov a myslím, že ich nepríjmete nejak vrelo, no, ale v každom prípade myslím, že to je e, téma, ktorou sa zaoberáme každý rok. Sú to rovnaké e, slova, rovnaké nástroje, rovnaké veci na dosiahnutie e, systému. Problém je, našej Európskej únii, takže ja nie som taký rado, radostný ako vy, ja som práve naopak veľmi skeptický, pretože čakám výsledky, ktoré budú jednoducho zlé. Že to bolo jasné, stručné, výstižné, nestihol som sa ani napiť. No a slovo teraz dostane zástupca komisie z DG Ampla. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, Chair, for uh, giving the Commission the, the floor. Ďakujem pekne za uh, slovo. Vítame viac ako 100 pozmeňujúcich návrhov, ktoré predložili členovia výboru a my sa veľmi tešíme na hlasovanie budúci týždeň, čo rýchly proces, no a myslím, že rada to tiež len privíta. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Takže čo sa týka harmonogramu, tak 25. a 26. apríla by sa malo hlasovať, ktoré sa možno presunú 3. No a na plenárke to bude 2. mája. Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to prezentácia štúdie o asistenčných technológiách pre ľudí s postihnutím že ste dostali tie dokumenty, ktoré súvisia s touto štúdiou, pretože to je veľmi dôležitá štúdia, ktorá obsahuje množstvo informácií. No a slovo dostane teraz pán Adam Koša na 2-3 minúty. Nám ju predstavil. Ďakujeme veľmi pekne, vážení pán predseda, kolegyne, kolegovia. Náš výbor sa zaoberá dôležitými otázkami pre ľudí s postihnutím a v roku 2015 sme navrhli, aby im bola vypracovaná vedecká štúdia, projekt ako fungujú asistenčné technológie pri integrácii ľudí s postihnutím. Ja myslím hlavne zrakovo postihnutých, sluchovo postihnutých alebo s kognitívnym postihnutím. Ja som presvedčený o tom, že s týmito novými technológiami sa musíme zaoberať, pretože tieto budú v budúcnosti mať obrovský vplyv na náš každodenný život. Čiže my sa musíme zaobrať tým, ako tieto technológie budú ovplyvňovať náš život, alebo inak aké ďalšie dopady alebo účinky prinesú, keď sa rozšíria. Aký udržateľný vplyv tieto technológie budú mať. Oni našu spoločnosť pravdepodobne dlhodobo zmenia, možno aj nezamýšľanie. Pre nás je veľmi dôležité, čo sa týka legislatívnej činnosti v Európskom parlamente, dôležité, ako tieto asistenčné technológie zohľadníme a ako na tom budovať ďalšie technológie. Pritom treba samozrejme zohľadniť Európsku chartu a v ďalšom rozširovaní a budovaní bezbariérovosti máme le... Vidíme to očami zamestnancov s postihnutím. Dôležité je, ako dokážeme použiť technológie nové. Dôležité je, aby sme rozhodli zodpovedne, čiže dobrými otázkami sa musíme s týmito technológiami a tieto otázky treba, odpoved- eh, treba na ne hľadať odpovede. Ako sa, alebo hm, toho sa technológia rozvíja veľmi rýchlo, my máme obavy, že naša legislatívna rýchlosť sa nezhoduje so skutočným životom a že len dobiehame technologický rozvoj. Ja sa veľmi teším na zhrnutie expertov, ktorí vypracovali štúdiu a rád by som požiadal tiež kolegov, aby aj asistentov, ktorí si prečítajú štúdium, aby si prečítali štúdium minimálne to zhrnutie, pretože to veľmi poučné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a slovo teraz dostanú eh, dostane pani Maria Jal Maja, aby nám predstavila túto štúdiu. Je, tá, tá štúdia je síce obrovská, ale aj tak by som vás požiadal, aby ste sa vyjadrili v priehu 5 až 10 minút. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predsedajúci. My sme vykonali štyri analýzy priamo na mieste o aktuálnej situácii, o budúcich trendoch, potrebách a e, v názoroch ľudí, ktorí potrebujú tieto asistenčné e, technológie. My sme sa zamerali na ľudí, ktorí majú postihnutie zrakové, sluchové, autizmus a takisto sme sa zamerali na tri rôzne oblasti o spoločnosť, vzdelávanie a práca dnes by som chcela hovoriť o niekoľkých výsledkoch súvisiacich s prácou a zamestnanosťou. Počas e, realizácie projektu sme e, takisto distribuovali online dotazník v celej Európe a chceli sme sa od e, tých respondentov dozvedieť, či používajú takéto asistenčné technológie v prípade postihnutia a E, výsledok bol e, vysoko e, pozitívna, bola vysoká, bola vysoká pozitívna miera vysoká miera pozitívnych odpovedí, pokiaľ ide o používanie týchto asistenčných technológií. A ako vidíte na týchto grafoch, ktoré máme na prísvitkách, tak tu sú jednotlivé postihnutia štúdie, tak vidíte, že škola a práca to sú hlavné oblasti, ktoré sme identifikovali a tieto Výsledky počiarkujú dôležitosť asistenčných technológií pri podporovaní ľudí s telesným postihnutím, najmä v oblasti vzdelávania a práce. Takisto sme sa pýtali e, a chceli sme, aby nám poskytli nejaké príklady takýchto asistenčných e, technológií, ktoré by sa mohli použiť na pracovisku a tie odpovede pochopiteľne záviseli od typu e, postihnutia, ale máme tu určité prípady príklady a najčastejšie príklady ako napríklad e, lekárske pomocky a najmä e, tam také tie bežné technológie, napríklad te, e, no, takéto zväčšovacie monitory a podobne, ktoré pomáhajú zrakovo postihnutým. A potom sluchovo postihnutí zasa poukazovali na zariadenia, ktoré sú schopné preložiť hovorné slovo na znakový jazyk alebo na text a podobne. Nové technológie to takisto e, často e, zmieňovalo a to v súvislosti s tromi typmi postihnutia. Napríklad e, v prípade autizmu na podporu sociálnej, sociálnych interakcií ako to vidíme tu v tomto, e, v tomto citáte, že to je ako niečo ako videohra, ako to povedal jeden expert, e, začnete deň, idete do e, úradu alebo do laboratória, môžete povedať dobrý deň, pozdraviť svojich kolegov, môžete stimulovať svoje pracovné úlohy a tak sa môžete pripraviť na stretnutia so svojimi skutočnými kolegami, pretože sociálna interakcia v prípade autizmu je veľmi náročná. A počas interviu, počas týchto rozhovorov, sa zdôrazňoval jeden aspekt a to primerané e, ubytovanie e, pre ľudí s e, postihnutím a samozrejme opäť tam vstupujú do hry tieto asistenčné technológie a to aj v súvislosti s prácou a zamestnaním. Samozrejme, sú určité veci, ktoré možno urobiť alebo prispôsobiť tak, aby sa ľudia dali zahrnúť do pracovného procesu. Napríklad v prípade e, autizmu e, určité sociálne opatrenia alebo e, coaching, pracovný coaching, to sú prípadné opatrenia. A ľudia s autizmom samozrejme môžu byť napríklad príliš citliví na osvetlenie alebo zvuky, takže aj v tejto oblasti treba prispôsobiť podmienky, tak, aby sa to prejavilo na lepšej interakcii s ďalšími, s okolím. Ale skutočnosť e, sa nakoniec e, ukazuje troška ináč. Pokiaľ sa pozrieme na výsledky nášho projektu, vidíme, že stále existuje diskriminácia voči ľuďom s postihnutím a začína to v podstate už vo fáze e, pracovných pohovorov Takisto mm, spoločnosti nemajú dostatočné vedomosti o tom, ako poskytnúť e, e, alebo vytvoriť vhodné pracovné podmienky pre takýchto zamestnancov. Považujú takýchto zamestnancov za finančne náročných a napokon mm, e, sa ukazuje, že postihy firiem, ktorí nezamestnajú takýchto postihnutých ľudí, nie sú účinné. No a vo všeobecnosti je nedostatok vedomostí o ľudí, o ľuďoch s postihnutiami a problémoch, ktorým čelia v práce, jednak zo strany firiem, ale jednak aj zo strany tých ľudí, ktorí sú postihnutí. Takže teraz e, sa chce, v, tom, v tejto časti sa zameriavame na nedostatky v, vo vzdelávacom systéme Dobrý, dobré vzdelanie samozrejme je základnou podmienkou na začlenenie týchto ľudí s postihnutím do pracovného trhu. Ale ako vidíme e, z, tejto, e, z tohto citátu, e, z tohto vyjadrenia na základe interviu, tam sa hovorí, že v podstate ak sa postihnutí ľudia nebudú schopní zapojiť do vzdelávania podobne ako deti, ktoré nemajú postihnutie, vrátanie všetkých technológií a podobne, tak potom výsledkom je, že človek s nižšou mierou vzdelávania a zločnosti bude mať e, väčšie problémy pri hľadaní práce. Ale nielen pre prípadné svoje postihnutie, ale práve preto, že nemá dostatočné vzdelanie a e, odbornú prípravu. Takže na záver by som chcela e, upriamiť vašu pozornosť na, tieto aspekt, na tento aspekt alebo niekoľko aspektov. Jednak treba e, v praxi zabezpečiť, že e, sa tieto princípy premietnú do e, predpisov v jednotlivých krajinách a mali by sa posilniť aj mechanizmy na presadzovanie a na postih, ak sa nedodržiavajú tieto princípy. A potom rôzne technologické možnosti treba napojiť na sociálnu sféru a to zameranie technológií do budúcnosti by nemalo byť len na nové zariadenia, ale takisto aj na zlepšeniu implementáciu a používanie tých, ktoré už existujú. A potom e, je potrebné aj vyhodnotiť prínos existujúcich zariadení a prístrojov a takisto aj potreba zlepšenia prepojenia medzi technológiami a sociálnymi službami. Posilnenie vzdelávania, to znamená treba položiť e, e, dôraz e, na tú vedomostnú základňu, tak aby sa zvýšili šance na zamestnanosť a treba teda ľudí s postihnutím pripravovať, odborne vzdelávať v oblasti používania nových technológií. A po, okrem toho treba pripravovať profesionálov vo verejných službách, učiteľov, inžinierov, architektov, odborníkov v zdravotníctve a podobne. Títo ľudia by mali byť informovaní o tom, ako pristupovať k ľuďom s postihnutím, ako chápať ich potreby a ako im poskytovať podporu. S tým súvisí aj vznik nových eh, profesí, napríklad eh, odborníci na asistenčné technológie, ktorí eh, by mali byť schopní mm, navrhnúť čo najlepšie riešenia potenciálnym používateľom. No a napokon podporenie zamestnanosti. Asistenčné technológie e, by mali byť, poskytovať väčšiu e, podporu, pokiaľ ide o pracovný trh e, otvorený ľuďom s postihnutím. Ale tu ešte stále je nedostatok informácií v oblasti asistenčných technológií a ich používania. Takže takíto odborníci na asistenčné e, technológie by mohli poskytovať poradenstvo potenciálnym zamestnancom, zamestnávateľom, ako vytvárať podmienky pre ľudí s postihnutým. A takisto treba poskytovať viac informácií a usmernení zamestnávateľom a zjednodušiť prístup k financovaniu nákupu takýchto asistenčných technológií. A pochopiteľne ešte stále je sú tu veľké, e, povedzme, e, veľká zotrvačnosť v myslení ľudí a to takisto treba e, prekonávať. Takže treba zvyšovať povedomie o postihnutiach vo všeobecnosti a samozrejme treba zvyšovať zamestnanosť týchto ľudí, aby sa obmedzila stigmatizácia a vylúčenie takýchto ľudí. Ďakujem pekne. A teraz pán Mijalis Kidikos, policy analyst zo STOA. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Na základe tejto štúdie, ktorá sa vykonala, sme sa podujali na vypracovanie akýchsi e, sociálnych a právnych reflexí o úlohe asistenčných technológií v rámci legislatívneho rámca EÚ. A v zásade my sme identifikovali niekoľko hlavných takých právnych problémov v prípade snách o reguláciu, regulovanie a právnu úpravu týchto asistenčných technológií. No a v prvom rade ide o to, ako zakomponovať e, Eh, postihnutie eh, do celého eh, spektra, lebo toto je vlastne horizontálny pojem a potom sme zistili, že, je, že sú veľmi fragmentované právne predpisy, pokiaľ ide o požiadavky na dostupnosť a špecifikácie v celej Európe. Takže um, to platí pre, e, skutočne pre celú Európu. A potom e, nedostatok e, horizontálne akceptovanej definície v celoeurópskom rámci. Sú, je celý rad sekundárnej legislatívy, ale ešte stále nemáme takú, ktorá by bola horizontálne akceptovaná. Potom zodpovednosť za škody spôsobené nezávislými asistenčnými technológiami A to sú jednoducho technológie, ktoré môžu predstavovať určité riziko pre používateľov a tretej strany. No a tieto aspekty sa teda posudzujú, či sa to teda má nejakým spôsobom zohľadniť. A potom samozrejme ochrana údajov a súkromia používateľov. Tieto technológie totiž zbierajú obrovský objem údajov a Tie údaje sa samozrejme týkajú, týkajú e, súkromného života, domáceho života e, tých ľudí, ktoré, ktorí používajú asistenčné technológie. A potom je tu ešte o, samozrejme e, vyslovený zákaz diskriminácie na základe telesného postihnutia. To je v podstate aj predmet smernice o rovnakých príležitostiach um, ale nie je to ešte úplne uh, doriešené. Takže Okrem týchto právnych e, problémov sú tu aj etické otázky, ktoré nemusia nevyhnutne súvisieť s právnym rámcom, ale idú až vlastne za tento právny rámec a týkajú sa, týka, týkajú sa e, skôr rešpektovania a dodržiavania etických princípov Európskej únie. To sú teda problémy súvisiace napríklad s, s autonómnosťou takéto, takého človeka, lebo asistentné technológie môžu autonómnosť človeka alebo samostatnosť človeka, povedzme, nezávislosť človeka istým spôsobom obmedziť a môžu e, to napríklad spôsobovať aj tým, že podporujú nové formy izolácie a opustenosti. Potom sú tu otázky e, delegovania kontroly a je to otázka zodpovednosti, transparentnosti a spravodlivosti a takisto aj otázky súvisiace s prístupnosťou týchto technológií. A jedna, jeden taký veľký problém, na ktorý sme narazili, bolo vlastne dostupnosť, finančná dostupnosť týchto nových e, zariadení a to, ako ťažké alebo ľahké je dostať sa e, k takýmto veľmi drahým zariadeniam e, v 28 členských mhm. štátoch. No a potom je tu potenciálne riziko obmedzenia ľudského kontaktu, pretože sa obmedzí v podstate rola e, tých e, e, poskytovateľov pomoci ľudí ako takých. A ľudia používajú tieto asistenčné technológie nielen na to, aby teda e, kompenzovali určitý, e, určité postihnutie, ale aby im takisto pomohli prekonávať určité e, deficity. Ale ide tu o to, ako sa ľudia vlastne integrujú do spoločnosti a skutočne tu vystáva otázka tých ľudských poskytovateľov starostlivosti No a je tu teda celý rad e, právnych a etických e, problémov a Možno, že by jedným z riešení bolo to, že by sa definovalo zabezpečenie dostupnosti týchto e, asistenčných technológií ako jedno z základných ľudských práv. A samozrejme treba zabezpečiť, aby boli tieto asistenčné technológie finančne dostupné a to je diskusia, ktorá prebieha napríklad v súvislosti s robotmi, ako môžeme zabezpečiť, aby títo roboti, ktorí poskytujú napríklad sociálnu starostlivosť alebo zdravotnú starostlivosť, aby skutočne boli dostupní všetkým, ktorí ich potrebujú a ktorí nemusia nevyhnutne mať tú finančnú, eh, no, tie finančné prostriedky, aby si ich mohli dovoliť. No a potom je tu aj otázka eh, nastavenia ochrany eh, ochrany, ochrany osobných údajov. Každá technológia by mala byť navrhnutá tak, aby respektovala tento princíp. Už od samého začiatku sa na tom takto musí pracovať. No a potom vytvorenie e, alebo nastavenie e, spravodlivého efektívneho procesu poskytovania súhlasu. To je v podstate e, prístup k technológii na základe ľudských práv, ako to nazývame. A potom Samozrejme, vytvorenie e, štruktúry na ochranu, na, na dohľad, e, na e, etické aspekty týchto technológií, pretože mnohé, pretože mnohé z týchto technológií sa stávajú postupne pomerne nezávislými a treba zabezpečiť, aby ten človek ako taký bol hlavným prvkom rozhodovacieho procesu. Potom Otázka etických e, výborov a tak ďalej je pomerne známa, ale nie až tak možno známa, pokiaľ ide alebo v prípade e, postihnutia a asistenčných technológií. Takže treba uvažovať o tom, či potrebujeme takéto štruktúry e, dohľadu, etického dohľadu na európskej úrovni a potom samozrejme vytvorenie novej klasifikácie klasifikačnej štruktúry pre asistenčné technológie. No a pochopiteľne treba zabezpečiť, aby ten ľudský prvok starostlivosti o postihnutých bol nenahraditeľný. Aby to, čo existuje vo väčšine členských štátov, pokiaľ ide o poskytovanie takéto pomoci zo strany ľudí, aby sa to zásadne nezmenilo, aby tie asistenčné technológie jednoducho nespôsobili to, že nakoniec ľudia budú nahradení týmito technológiami. No a to je zatiaľ z mojej strany všetko a som samozrejme ochotný odpovedať na otázky. Ďakujem. Ďakujem pekne. A nevidím tu nikoho za EPP. Pani Jongerius za SAD. Zaujmite svoje miesto, prosím. Excuse me, thank you for... Ďakujem pekne. Prepačte, že som sa takto omeškala. Ďakujem za túto prezentáciu aj tú správu. Ešte som to celé nestihla prečítať, ale mám o to veľký záujem. Vystalo mi zo pár otázok v súvislosti s tým pracovným vzťahom, keď už je teda reč o tejto téme lebo vo vašej prezentácii ste spomínali dostupnosť rôznych nástrojov, ktoré by mohli zvýšiť dostupnosť pracovných miest pre ľudí s postihnutím. Čiže ak naozaj ide o tú dostupnosť v zmysle finančnej dostupnosti, kto by to mal zaplatiť? Mal by to byť e, ten zamestnávateľ. Ak máte pocit, že je to teda na pleciach zamestnávateľa, čo s tými, ktorí nemajú e, nejaké trvalé zamestnanie alebo stále sa vzdelávajú, hľadajú si pracovné miesto. Čiže kto v ich prípade má prevziať túto funkciu, kde teda ten zamestnávateľ nevstupuje do hry. Má to byť spoločnosť ako taká, alebo sú tu nové príležitosti, ale táto finančná dostupnosť e, naozaj mm, je kľúčová. A potom trošku možno z iného uhla, ako by ste vy vnímali, poviem to takto, máme nové možnosti ktoré zjednodušujú vstup na trh v porovnaní s minulosťou, lebo môžu teda postihnutí využiť nové technológie a vďaka tomu sa zúčastniť aktívne na trhu práce. Máte pocit, že by to mohlo spustiť diskusiu o zodpovednosti tých firiem, ktoré takýchto postihnutých nezamestnávajú? Lebo ak je teraz jednoduchšie zamestnať postihnutého vzhľadom na tieto nové technické, technologické prostriedky, vedie to podľa vás k nejakej novej diskusii o zodpovednosti podnikov zamestnávať takéto osoby. V niektorých krajinách možno taká diskusia prebieha, že e, ako sa postaviť ku kvótam pre zamestnávanie postihnutých? To je moja otázka. Ďakujem. Ďakujeme za EKR. Pani Stevens, chcete vystúpiť? Ďakujem, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, chcem poďakovať obom hosťom za veľmi, veľmi zaujímavé príspevky Bohužiaľ, ani mne sa nepodarilo preštudovať celú tú správu. Chcela by som sa venovať etickým a právnym výzvam, o ktorých ste hovorili. Niektoré sú naozaj veľmi, veľmi dôležité, napríklad bezpečnosť. Tento týždeň som sa dočítala o nehode ehm, automatického auta. Ehm, ja viem, že toto nesúvisí úplne s našou témou, ale predsa len ide o bezpečnosť a stroje. keď tie stroje, tie roboty majú byť e, takouto assisted technology, tak musia byť naozaj bezpečné pre používateľov, pre tých postihnutých, lebo ak nie, tak e, naozaj môžu byť svetkami e, takýchto nehôd. A taktiež to, čo ste vy hovorili o tom, že postihnutí musia naďalej mať kontrolu nad takýmito prístrojmi, nástrojmi. E, toto je tiež dôležitá vec a aj jedna veľká obava pre mňa aspoň. Kto rozhoduje o použití tých technológií? Budú to sami postihnutí, alebo budú to ľudia v tom design labe, ktorí povedia, a to by bolo super pre postihnutých, bude sa im to páčiť. Napríklad uh, kochleárne implantáty, ak toto je forma assistive technology, to je presne ten argument, ktorý chcem nadniesť teda, že sa nevychádza z tej úrovne používateľov, ako by e, vznik tej technológie vytváral na spoločnosť tlak. Toto máte chcieť používať, potom to máte tužiť, ale realita môže byť iná. Takže musíme sa na to pozerať e, tak trošku nuancovanejšie a musíme naozaj zohľadniť názory postihnutých, aby naozaj boli v tom design lebe, keď sa spúšťa tá diskusia. A prístup spoločnosti, nastavenie, áno, assistive technology, e, toto ešte nevyrieši, takže naozaj to naša nejaká sociálna zodpovednosť, aj sociálna odpovednosť. Nemôžete len e, byť nejakým technológom, prinašať nové technológie a povedať, o, tento problém sa vyriešiť. Používanie takýchto technológií v domácnosti napríklad môže byť veľmi, veľmi napomocný pre ľudí s postihnutím. Napríklad, e, keď nie sú úplne nezávislí, úplne autonómni vzhľadom na svoje postihnutie, ale použitie takýchto technológií v domácnosti nemôže byť nejakou výhovorkou e, pre spoločnosť e, v zmysle inklúzie, teda že na čo inklúzia. E, nie, e, tá je naozaj kľúčová. Napríklad sektor dopravy. Doprava musí byť dostupná. Tiež mm, vaše pracovisko musí byť dostupné. Mm, takže nestačí zamerať sa na autonómnosť ľudí s postihnutím doma, v rodinách. Sa tiež musíme zamerať na inklúziu postihnutých do spoločnosti na všetkých, všetkých úrovniach, e, e, zamestnanie, voľný čas, rekreačné aktivity. Takže naozaj, naozaj ešte máme pred sebou obrovský kus práce. Assistive technology môže byť jedným z riešení, ale nie je to kompletné riešenie a musíme naozaj popracovať na e, vnímaní v spoločnosti, na správaní spoločnosti. Ja súhlasím so všetkým, čo ste povedali. A pokiaľ ide o súkromie, Áno, skladka nechá to na tých postihnutých, eh, aby rozhodovali o svojich dátach, o svojich údajoch. A musíme sa ich spýtať, či chcú e, údaje zdieľať. Nepýtame sa lekára alebo niekoho ďalšieho. Áno, môžeme mať diskusie, do ktorých bolo zapojené, ale e, vlastníkom tých informácií za každým musia byť samotný postihnutý. To je pre mňa kľúčové. Keď sa zamyslíte nad tým, ako sa to dá uplatniť na poisťovne? Fakt neviem, e, ako sa toho zmocnia. To je ďalšia diskusia, úloha poisťovacích spoločností, úloha štátov, kto má zaplatiť za e, to technické vybavenie. Čiže znova tá otázka finančnej dostupnosti, veľmi, veľmi dôležitá. A nemy, nemyslím si, že by mala firma znášať celú zodpovednosť. Musí byť naozaj spoločenská zodpovednosť, štátna zodpovednosť, e, tak, aby ľudia naozaj mohli mať prístup k takejto technológii, aby naozaj mohli žiť autonómny život. Ďakujem. Merci. Ďakujeme pekne. Za EFDD tu nevidím nikoho, ani za GUE. Za zelených tu tiež nikto nie je. Dominik Martan nechce vystúpiť. Dobre. Takže pán Fotunovis. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Fotunovis. Dnes máme medzený deň ľudí s Downovým syndromom a naozaj e, si všetci veľmi dobre uvedomujeme, tými problémy, ktorým sú vystavení ľudia s postihnutím, nech už akokoľvek druhu. Ja som si štúdie prelistoval s veľkým záujmom. Je tam naozaj množstvo usmernení, množstvo inštrukcií. Neviem, ako to vyzerá v iných krajinách, ale môžem vám povedať, ako to vyzerá u nás v Grécku. Potrebujeme viac informácií, potrebujeme lepšie povedomie o tom, s čím sa potýkajú ľudia s postihnutím. My máme v Grécku finančnú krízu, veľmi osobitná situácia a toto veľmi negatívne a samozrejme pôsobí aj na ľudí s postihnutím, či už ide o školy, pracoviská a tak ďalej. Takže čo chcem povedať, veď nemáme predsa ani materiály v školách, ktoré by mohli pomôcť takýmto ľuďom, takýmto detiam. To nám chýba. Takže tá realita, s ktorou sú komfortovali, naozaj, mm, naozaj veľmi drsná. Ďakujem. Ďakujeme. Až ešte by som teda dal slovo našim hosťom. Nech sa páči, môžete reagovať na otázky, ktoré tu odzneli. Nechám vám na výber, kto začne. Ďakujem pekne za zaujímavé otázky aj za vaše milé slova na adresu našej štúdie. Je tu viacero aspektov, ktoré odzneli v rôznych otázkach a mm, často aj úzko súvisia. Pokiaľ ide o tú prvú otázku, otázku kvót, v niektorých krajinách kvóty aj existujú. Časť z tej štúdie, ktorú sme pripravili, sa venuje regulačnému rámcu a perspektívam. A tu teda analizujeme regulačné rámce v Európe. Urobili sme teda iba štyri také dopadové štúdie. Nemecko, Maďarsko, Portugalsko a Švedsko sme si zvolili ako reprezentatívne pre rôzne regióny v Európe. No a čo sme zistili? Zistili sme, že pokiaľ ide o kvóty, v niektorých krajinách už e, kvóty povinné sú. Napríklad v Nemecku sa týkajú verejných a súkromných organizácií. A tie, ktoré nesplňajú tieto kvóty, tak tie sú potom penalizované. Napríklad v Portugalsku však e, kvóty, hoci existujú, sú povinné iba pre verejné organizácie. A tu je trošku problém. Dôležité totiž je, že už sú tu určité pozitívne aspekty, ako napríklad kvóty, ale potom aký je ten dohľad, ako sa to kontroluje, to je iná otázka. Bohužiaľ, nemám aj dostatok e, ukazovateľov, dostatok údajov na tieto témy, pokiaľ ide o ľudí s postihnutím a ich e, pracovným vzťahom alebo pracoviskom. Bohužiaľ, nemáme sa dát, aby sme toto mohli v našom projekte dôsledne rozpracovať. Áno, sú tu aj dobré príklady, ktoré sme v týchto prípadových štúdiách odhalili v Portugalsku, alebo v Nemecku, ak zamestnávateľ preukáže, že vyvíja úsilie na zamestnanie a teda vybavenie pracovnícka potrebnými zariadeniami, tak dostávajú odmenu, sú nejaké finančné stimuly a tak ďalej. Čiže je tu takáto odmena. A toto je naozaj zaujímavý spôsob, pretože firmy eh, si to môžu zlepšiť eh, imič eh, tým, že zamestnávajú postihnutých, teda, že ich spoločná odpovednosť, že si úplnia a tak ďalej. Neviem, či chceš niečo tomuto? Môžem pokračovať? Dobre. Ďalší aspekt, ktorý podľa mňa bol veľmi zaujímavý, to je otázka tej kontroly hm, týchto technológií podporných technológií a e, ten prístup vychádzajúci z pozície užívateľa. Nie len v prípade takýchto technológií, v prípade všetkých technológií naozaj že dochádza k tomu, že ten priemysel tie technológie tlačí v rôznych oblastiach. V tejto oblasti snáď duplom. Uh, je potrebné, aby sa do celého procesu od samého začiatku prípravy tej technológie e, zapájal užívateľ. Užívateľia musia povedať sami, aké majú potreby, čo očakávajú tie technológie a aký druh tie technológie e, si želajú. Nie je tu o nápravu niečo, čo by nefungovalo v tele postihnutého, Ide o pomôcku, ktorá pomôže prekonať prekažky, ktoré stále v spoločnosti existujú. A tu je naozaj dôležité, aby tí užívateľia vo všeobecnosti a hlavne v prípade ľudí s postihnutím boli naozaj zapojení. A pokiaľ ide o tento zodpovedný výskum a vývoj pri e, vývoji technológií, tam sa práve takýto e, prístup do veľkej miery presadzuje. Tie prekážky, ktoré existujú, tie nastavuje spoločnosť. Vstup do budovy, e, vstup do parku a tak ďalej. To sú prekážky, ktoré máme snať všetci, či už máme postihnutie alebo znevýhodnenie alebo nie. Predstavte si dámu, e, pani s malým dieťaťom, e, s kočíkom, keď pred bránou do parku sú schody, nedostane sa tam ani ona. To je prekažka, hoci nejde o osobu s postihnutím. Takže spoločnosť vo všeobecnosti vytvára určité bariéry, ktoré je potrebné prekonať. A Assistive Technologies, takéto technológie zohrávajú dôležitú úlohu aj na pracovisku. Ja som v prezentácii Eh, uviedla príklady toho, že zamestnávateľ často môžu robiť jednoduché veci, ale nevedia o nich. Napríklad máme tu niekoho, kto má počítač, má tam nejaké assistive technologies, no a mm, je to teda aplikácia, ktorá napríklad eh, zväčší eh, písmo na obrazovke, aby tento zrakovo postihnutý to lepšie vedel prečítať, alebo napríklad, e, e, keď je tam obrázok, e, aby ten opis toho obrázku bol preložený do slov, aby si to vedel predstaviť a tak ďalej. No a toto je vec, ktorá naozaj blokuje prístup ľudí s postihnutím na trh práce a nejaká osvetová kampaň by tu bola na mieste, teda by tu bolo povedomie, informácie, stimuly A keď niekto povie, že nepostačujú sociálne dôvody, tak nejaké nariadenie, nanútenie vo forme pokuty, poplatku, aby firmy naozaj museli takéto technológie využívať. To by snaď bola cesta. Ďalej. Problém vlastníctva tých údajov. Jasné, sú to údaje užívateľa, vlastníkom je užívateľ. Máme tu však príklad ktorý uvedol jeden z odborníkov. Napríklad tieto nové technológie, rodiace technológie, ako ten príklad, ktorý som uvádzala na pracovisku. Ale predstavte si, že je tu nejaký, nejaká technológia, ktorú využívate na ulici, takáto virtuálna realita, v ktorej sa tá osoba nachádza, ide tam o sociálne interakcie, e, vykonávanie nejaké úlohy a tak ďalej, kde si to môžete nacvičiť a ten, ten stroj alebo ten robot e, zbiera údaje nielen od tej osoby, ale aj z e, celého toho prostredia. Čiže znova ide o spoločenské pravidlá týkajúce sa údajov a do akej miery ostatní sú ochotní takýmto spôsobom poskytnúť svoje údaje do vzdielania v takomto type technológií kedy užívateľ zbiera v zásade údaje aj o iných ľuďoch. Čiže to sú také širšie otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktoré musíme ešte detálnejšie posúdiť. A poslanec z Grécka, áno, ja som z Portugalska, my to máme veľmi, veľmi podobné. A fakt je to zložité. Ak krajina má finančné problémy, tak je to fakt ťažké takéto veci presadzovať. Ale je tu viacero vecí, ktoré vyplývajú z tejto štúdie a ktoré sa dajú urobiť. V tých prípadových štúdiách sme sa snažili poukázať na tie osvedčené postupy, ako by sa mohli iné krajiny ponaučiť a prevziať aspoň časť týchto zločinných postupov a implementovať ich vo vlastnej krajine. Portugalsko bolo dobrým príkladom eh, v tom zmysle, že špeciálne osobitné školy už neexistujú. Všetky boli zavreté, čiže všetky deti eh, sú v integrovanom eh, systéme školstva na bežných školách. A toto je už obrovský pokrok smerom k inkluzívnemu vzdelávaniu. Ale je tu jeden aspekt, ktorý v Portugalsku bude potom zohľadniť vo väčšej miere a to, že školy alebo univerzity nemajú povinnosť poskytnúť takéto podporné technológie e, postihnutým e, žiakom alebo študentom. Takže áno, jedna vec sa podarila, ale už tie následné kroky e, nenastali. Toto je vec, ktorú musí riešiť Portugalsko. Naopak, v Nemecku stále majú osobitné školy, dobre. Ale pozitívom je to, že všetky vzdelávacie zariadenia sú povinné poskytnúť takéto podporné technológie, či sú to školy alebo univerzity. Čiže zase peniaze nie sú všetko. A máme naozaj množstvo podporných technológií na trhu, takých, ktoré je potrebné lepšie pochopiť. Zmapovanie existujúcich technológií je potrebné urobiť ako prvé. A možno netreba vydávať až toľko peňazí na nové high-tech technológie, ktoré v končnosku budú dostupné iba niektorým postihnutým, keďže budú príliš drahé. Takže niektoré z týchto podporných technológií ako som už spomínala, sa označujú ako zdravotné pomoky. A zase sa z toho otázka tej bezpečnosti takýchto technológií. Jasné, keď máme technológiu označenú zdravotnícká pomôcka, tak e, tá technológia už prešla celým procesom, aby mohla byť takýmto spôsobom označená, čiže bezpečnosť, e, štandardizácia a tak ďalej, to všetko už bolo zohľadnené. Čiže v takýchto prípadoch bezpečnosť nie je problematická. Ale potom sú tu samozrejme, a to ste poukázali vy, aj nám to vyšlo z projektu, či by sa takéto podporné technológie mali označovať ako e, zdravotnícke pomôcky, alebo by mali byť skratka mainstreamovými technológiami, lebo ak m, mm, teda zostanú v tom mainstreame, tak by boli dostupné v zásade pre všetkých. No a jedno odporúčanie, ktoré vyplynulo z toho projektu je, ten čas, tá lehota, aby sa niečo, kým sa niečo stane um, zdravotníckou pomôckou, trvá to veľmi, veľmi dlho. A často potom uh, priemysel uh, zkrátka nemá motiváciu uh, vyrábať takéto technológie, ak majú byť teda označené za zdravotníckú pomôcku a má to trvať veľmi dlho. To je tuším všetko z mojej strany. Ak dovolíte, uh, tu by sme to uzavreli. Prepáč, že som hovorila dlho, ale je tu naozaj toľko, toľko aspektov réponse complète en tous les cas en répondant... No, no. Myslím, že sa vám podarilo zodpovedať na rôzne otázky a príspevky eh, kolegov. Takže ďakujeme za vašu prácu. No a prejdeme k bodu 6 nášho programu. ide o všeobecný rozpočet Európskej únie 10 eh, rok 2019. Uskutočne sa výmena názorov s komisiou hlavne o šiestich projektoch, pilotných projektoch No a dnes budeme pokračovať. <laughs> Slovo dostane pani Adriana Suková, e, generálna riaditeľka z DG Ampla. Nech sa páči, máte slovo. Thank you very much, Mr. Chair. Uh, in fact... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja vám predstavím projekty teraz, e, ktoré spadajú do kompetencií DG Employment. E, a my sa budeme venovať detaľnejšie na úvod by som vám chcel povedať, že prvá predbežná správa o 88 projektoch a prípravných eh, opatreniach na rok 2019 no, prijatá 27. februára 2018 a sú tam uvedené detaily o cieľoch, eh, implementačnej fáze pre projekty sa implementovali už eh, rok, ale aj tých, ktoré sa budú implementovať v roku 2018. Na správe tiež e, hovoríme o e, načasovaní krokov, ktoré sú pred nami a ja teraz budem hovoriť o troch hlavných projektoch, ktoré riadime v týchto elementoch. Čaká nás ešte aj druhá práca, tu druhá správa s finančnými výkazmi, ktoré dostane Európsky parlament ako súčasť e, návrhu rozpočtu v maji tohto roka. Takže mám prezentáciu v rámci kompetencií DJ Employment máme jeden pilotný projekt a dve prípravné opatrenia. A podpora domácej či služeb, garancia pre deti a tiež Reactivate program mobility v rámci EU. Prvý projekt, prvý pilotný projekt o, o podpore Združení pracovníkov domácnosti a systémy poukážok za služby, tak eh, ľudí, ktorí poskytujú osobné a osobné služby a služby domácnosti. Toto bude prvý rok implementácie tohto projektu. No a čiastka je 700 tisíc eur. Sú tam dva hlavné ciele. Poprvé, pomoc členským štátom eh, budovať eh, systémy, poukáže služby a zaviesť efektívny sociálny dialog. No, chceme poskytnúť technickú pomoc a, usmernenia a odporúčania členským štátom, ktoré majú záujem o budovanie tohto sektoru. A my podporíme výmenu najlepších osvedčených postupov medzi hlavnými aktérmi, národnými orgánmi, obcami, samozprávami a organizáciami zamestnancov alebo pracovníkov domácnosti alebo potrebovacieho personálu. No a ďalej projekt zabezpečí profesionalizáciu prác, šírenie informácií o právach a povinnostiach zamestnancov zamestnávateľov a vytvorenie účinného a reálneho sociálneho dialogu v tejto oblasti. Sektor osobných a služieb a služieb v domácnosti. sem patria opatrovateľské služby, ktoré sa vykonávajú v domácnostiach užívateľov ako starostlivosť o vzdelávanie detí, starostlivosť o seniorov, ľudí s postihnutím a chorých. No a ďalej sú to pomocné služby v domácnosti, ako upratovanie, žehlenie, starostlivosť o záhradu, údržbárske práce a tak ďalej súkromné služby, služby domácnosti, patria sem dva aktéry, poskytovateľe služieb a členovia domácnosti, pre ktorých pracujú. A hlavní európsky aktéry e, v tomto sektore sú Európska federácia pre starostlivosť domácnosti, starostlivosť členov rodiny, e, naše siete a zastupcovia zamestnancov, pracovníkov tejto oblasti Global Europe, Global Union Europe. No a to budú naši hlavní partnery pri implementácii tohto pilotného projektu. Od projektu očakávame tá konzercia, ktoré bude zvolené a bude musieť vypracovať minimálne nasledujúce aktivity. Poprvé, členské štáty, ktoré sú pokročilejšie, tak budú sa sústrediť na dve hlavné aktivity. A to mm, zhromažďovanie informácií o osvedčených postupoch a posilnenie a rozvoj sociálneho dialógu pre e, pracovníkov domácnosti. Je viacero členských štátov, kde tento sektor je menej rozvinutý, tak a, e, tu hlavnými úlohami bude šírenie osvedčených postupov a technická pomoc a aktivity, ktoré chceme zaviesť na európskej úrovni. Sem patrí organizácia Európskej konferencie, animácia a udržba internetovej stránky na šírenie informácií a tiež technická pomoc eh, členským štátom a zúčastneným stranám eh, na vypracovanie a budovanie systému poukážok za služieb a, alebo dialog v tomto sektore komisia chce financovať pilotné projekty a výzva na prekladanie návrhov bude e, vydaná v nadchádzajúcich týždňoch a vyberie sa konzorcium a e, lehota na predkladanie návrhov bude do konca júna a budeme sa snažiť e, podpísať grantové dohody do konca júla. Takže tento rok chceme začať skutočnou implementáciou tohto pilotného projektu. Druhá prípravná, druhé prípravné opatrenie, to je garancia pre deti, ktorá už teraz je v druhom roku svojej implementácie a pôvodný projekt bol venovaný zmapovaniu mm, skutočnej situácie, čo sa týka účinnej ochrany a rešpektovania práv detí. Tiež sme chceli zanalizovať zrealizovateľnosť takéhoto systému. Hlavne sme sa zaoberali štyrmi konkrétnymi skupinami. Poprvé deti, ktoré žijú v nestabilnej rodinnej situácie, deti, ktoré sú v inštitucionálnej starostlivosti, deti migrantov a utečencov a deti s postihnutím alebo inými špecifickými potrebami. Zámer prípravných opatrení o vytvorení implementačného rámca garancia pre, mla, pre deti bude vybudovaný z výsledkov prípravných opatrení a um, to navrhne, akým smerom výsledky z prvej fázy a nálezy prvej fázy budú extrapolované na väčšiu skupinu detí alebo v celej Európskej únii. Implementácia prípravných aktivít v rámci garancie pre deti má štúdiu o zrealizovateľnosti garancie pre deti, pre zraniteľné deti a lehota na predkladanie ponúk bude apríl 2018, čiže približne o mesiac. A my tiež pripravujeme financovanie pre rozšírenie pre druhú fázu prípravných aktivít pre garanciu pre deti, čo bude súčasťou rozpočtu 2018. Pracovanie štúdie ak môžem k tomu niečo ešte dodať, tak to je získať informácie počas prípravných opatrení, a mať nezávislú výskumnú prácu, získať odborné informácie zainteresovaných strán, špecifickými konzultáciami, hľadať vstupy Európskej siede pre ombudsmanov, pre detských ombudsmanov a rovnako hovoriť o hlavných výsledkoch štúdie eh, s eh, výborom Rady pre sociálnu ochranu to šírenie, ktoré sa má financovať v roku 2018, bude vychádzať z výsledkov a tiež sa bude implementovať a ukáže výsledky prvej fázy a rovnako bude ďalej rozvíjať ďalšie konkrétne kroky. Tretím projektom e, alebo prípravnou, e, prípravným opatrením to je Reactivate, to je prípravné opatrenie spojené s možnosťou zrealizovateľnosti e, systému mobility v rámci EÚ pre ľudí nad, vo veku nad 35 rokov e, so zameraním na dlhodobo nezamestnaných. Podobne so systémom prácu stane sa integrovať a pomôcť dospelým pri hľadaní práce v iných členských štátoch a podporovať integráciu na pracovný trh. No a týmto projektom sa budeme snažiť zlepšiť podmienky pre tých, ktorí hľadajú prácu a pre zamestnancov uplatňovať svoje právo na slobodu pohybu a tiež reagovať na e, rovnováhu na pracovnom trhu. Snažíme sa odstrániť nezosúladenie zručnosti a požiadaviek zamestnávateľov. Tiež eh, bude rozšírenie tohto systému. vidíte, že v roku 2016 už sme investovali 3 milióny eur, 2,5 milióna bolo rozpočet na 2017 a 5 miliónov bude v roku 2018. Čiže celkové financovanie na tento projekt dosiahne 10,5 milióna eur. Podporné opatrenia, ktoré poskytneme Eh, ľuďom, ktoré budú sa zúčastňovať systému, budú rôznorodé, v súlade s potrebami pracovného trhu a musí sa platiť ustanovenia pre eh, prohovory v zahraničí a pomoc pri presťahovaní a jazyková príprava pre ľudí, ktorí chcú ísť do zahraničia. A rovnako budeme poskytovať eh, finančnú podporu malým a stredným podnikom, malým právnym subjektom a SZČO budeme sa snažiť implementovať projekt s jednodušenými eh, cenami na náklady a tiež eh, že si predeklarované náklady a zmiešané náklady. No a trvanie bude od 3 mesiacov eh, na školenie až 6 mesiacov. Takže my tiež chceme poskytnúť podporu, ak ľudia ostanú a začnú pracovať na členskom štáte. Tretia fáza implementácie tohto projektu v roku 2018 závisí tiež od prijatia rozhodnutia o financovaní. No a potom bude predložená výzva na predkladanie návrhov v druhom kvartáli tohto roka, keď bude prijaté rozhodnutie o financovaní. No a projekty začnú v 3. roku tohto roka. E, v porovnaní s predchádzajúcimi fázami je to jedna veľká zmena a týka sa zjednodušenia e, kritérií nárokovateľnosti a vhodnosti konzorcií v tomto projekte, pretože teraz sme žiadali minimálne, aby súčasťou konzorcia boli minimálne tri krajiny. A dostali sme len veľmi málo ponúk, veľmi málo projektov, no a na to, aby sme pozbudili viac členských štátov, aby sa zapojili, aby bolo predložený viac projektov. Navrhujeme, aby ako konzorcium stačili len dva partnery a netraja už. A tiež chceme zvýšiť uh, úspešnosti a chceme, aby 6 návrhov dostalo grant, takže očakávame 1200 umiestnených osôb v rámci indikatívnej obdobia implementácie 24 mesiacov. Žiadatelia môžu byť eh, súkromné alebo štátne eh, orgány a tiež iní aktéry na pracovných trhoch. Myslíme, že toto bude ďalší projekt na urýchlenie mobility ľudí, ktorí majú schopnosti a zručnosti požadované na pracovných trhov v zahraničí a tiež sa nám podarí pomôcť ľuďom, ktorí hľadajú prácu, ale nenachádzajú prácu vhodnú v súlade s ich eh, schopnosťami. Takže toto sú tri projekty, ktoré riadíme, sme, radi odpovieme a teraz na otázky týkajúce sa implementačnej fáze, ale aj všetky ďalšie veci. Ďakujem pekne za túto prezentáciu. Marita Ulskok, ktorá je spravodajkynia, tak nemôže tu byť s nami, ale slovo dostane Agnes Jongerius v jej mene. Agnes, nech sa páči. Nie v mene Marity, ale hovorím tu v mene Marity. Dobre, no ja to jednoducho niečo poviem a ja budem hovoriť hlavne o prípravných aktivitách, ktoré sa týkajú garancie pre deti, pretože povedzme, že toto je také najmilšie môjmu srdcu a je to tiež prioritou pre našu politickú skupinu. Garancia pre deti bude schválená, bolo schválená v roku 2016 v rámci rozpočtu na rok 2017 a ak vidím, že pre tretí projekt je tu výzva na prekladanie ponúk a návrhov. Ten ten trval len pár mesiacov, tak mňa zaujíma, prečo trvalo ak eh, toto opatrenie bolo schválené v roku 2016 do rozpočtu 2017, prečo trvalo do apríla, alebo trvá do apríla 2018 finalizácia celého projektu. Mohli by ste mi prosím vás vysletiť, ako je možné, že to trvalo tak dlho, aby garancia pre deti trvala tak dlho od vypísania výberového konania. Môžete povedať niečo tiež k prvej časti tohto prípravného opatrenia bola už nejaká časť implementovaná a ak nie, ako by sa dal ten proces urýchliť a na záver my sme predložili požiadavku pomerne priamo eh, k implementácie aby Eurofund mal implementáciu tohto prípravného opatrenia. A ja sa pýtam, čo si o tom myslíte, Je bolo by dobré, aby sa použili odborné znalosti Eurofoundu, pretože myslím, že by to tiež pomohlo v fáze implementácie, v procese implementácie. Mňa by však zaujímali vaše názory na túto myšlienku. Ďakujem pekne, ďakujem. E pre z, z e EK tu nie je nikto. Za ALDE pani Harkin nie. Za GUE. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Na úvod by som chcela poďakovať komisii za detálne informácie ktoré sme dostali k týmto pilotným projektom. Ja som sa chcela spýtať hlavne na ten pilotný projekt, ktorý sa týka Združení pre zamestnancov v domácnostiach. Už sme o tom hovorili minulý rok. Tento projekt sme prijali veľmi dobre, tak e, v parlamente ako aj v komisii. A e, za to veľmi e, pekne ďakujeme. Je to veľká priorita pre moju prácu aj pre našu politickú skupinu. Súčasne by som rada povedal, že keď to bolo minulý rok schválené, e, e, združenia alebo družstva pre e, zamestnancov alebo zamestnankyne domácnosti, tak veľmi sa potešili, pretože to vnímali ako zlepšenie podmienok ich práce, pretože niekedy sa s nimi zaobchádza teda úplne iným spôsobom, ako sa normálne zaobchádza so zamestnancami na trhu práce. Takže to môže znamenať zlepšenie podmienok ich práce. No a musím povedať, že som mala množstvo otázok, ale na mnohé ste už zodpovedali v rámci vašich úvodných informácií. Takže ja sa chcem len spýtať, či už sa začalo, či už začal dialog s členskými štátmi, aké reakcie od nich máte, či v členských štátoch tieto pilotné projekty sa príjmajú tak priaznivo, či sú ochotní zavádzať tieto systémy poskytovania poukážok na služby a či prípadne sa zvažuje aj to, že by sa do toho zapojili regionálne a miestne samozprávy, či by možnosť konzultácií mohli poskytovať tiež orgány na lokálnej úrovni, pretože ja si myslím, že tie sú najbližšie situácie a najlepšie chápu situáciu v domácnostiach. Tento rok vstupujeme do druhej fázy tohto projektu, a ktorý by sa mohol dosť zásadne zakladať na tých konkrétnych skúsenostiach sa zhromaždili môžu byť na štátnej alebo lokálnej úrovni. Ja si myslím, že by to mohlo poskytnúť impuls tým družstvám, združeniam v zamestnankých domácnostiach, tak aby sa tiež podnetili a pomohli, aby sme pomohli takým zamestnankyňam a pracujú zatiaľ len na seba. Ďakujem pekne. Eh bien, donc, je laisse tout de suite la... Ja som pani Lamberec nie. Takže slovo dostane hneď komisia, aby mohla zodpovedať tie, na tie otázky. Ďakujem pekne. Very... Ďakujem za záujem o implementáciu tohto projektu. Pokiaľ ide o garanciu eh, pre deti, tam sa to na začiatku oneskorilo a vlastne to verejné obstarávanie bolo vyhlásené dnes výzva na predkladanie ponúk. A to je vlastne taká zhoda okolností. My sme diskutovali o tom, či by ten pilotný projekt e, za roky pre deti nemohol byť vlastne takým tým um, základným projektom, počiatočným projektom a v podstate sme diskutovali o tom, ako to spustiť, pokiaľ ide o implementáciu. Tá príprava verejného obstarávania trvala troška dlhšie. Museli sme rozhodnúť, čo bude pokryté v, prvom, v prvej fáze, čo bude pokryté v druhej fáze. No a teraz už e, je to zverejnené. Dúfam, že dostaneme teda ponuky a že sa to bude implementovať v členských štátoch, lebo pre deti je to veľmi dôležité. Pre deti, ktoré sú v zložitej situácii, nielen v jednom alebo v dvoch štátoch, ale v celej európskej úrovni, potrebujú ochranu a treba sa starať o ich práva. Hovorili ste o tom, že by to mohol, mohol byť Eurofund, a, a ktorý by sa využil na implementáciu projektu. Ale toto však nie je možné vzhľadom na nepriame vedenie lebo pilotný projekt sa takto nedá implementovať v rámci nepriamého riadenia pretože keby sa toho ujal Eurofund, tak by to muselo byť priame. Takže to nie je v súlade s eh, pravidlami finančných regulácií a samozrejme spôsob implementácie a konkrétne výdavky eh, by mali byť, súča- mali byť súčasťou rozhodnutia o financovaní, ale nie je to tak. Lebo nakoniec eh, myslím, že eh, jednotlivé organizácie, ktoré vykonali túto štúdiu a analýzu, sú takisto toho schopné v súčinnosti s komisiou. A pokiaľ ide o, tú domácu, pomocné služby pre domácnosť, toto je hm, skutočne snaha bojovať proti E, práci na čierno. Viete, že toto je problém, o ktorom sa diskutuje. Tento projekt e, sa takisto v tomto kontexte prezentoval. Bol veľmi uvítaný členskými štátmi, pretože aj tie chcú mať istotu, že e, tie služby budú poskytované profesionálnym spôsobom a že poskytovateľia týchto služieb budú dobre chránení pri výkone svojej práce a že budú mať všetky práva, tak ako všetci ostatní zamestnanci. Domnievam sa preto, že samozrejme vzhľadom na to treba zrýchliť e, e, túto prípravnú fázu pilotnú e, pre implementáciu a pochopiteľne Ide tu aj um, o ten Európsky pilier sociálnych práv, aby sa zabezpečili práva pre všetkých bez ohľadu na typ práce, ktorý vykonávajú a myslím, že my sme už pomerne dosť uh, pokročili práve v tom, že sme uh, vyhlásili to verejné obstarávanie a v podstate už tento rok sa začne uh, pripravovať implementácia. Donc on en a terminé. En termes, on va vous envoyer, vous aurez le... Euh, takže sme to uzavreli. Uh, takže máte k dispozícii časový harmonok 23. apríl, to si prosím zapamätajte, to je dátum, kedy musíme naše návrhy pilotných akcií dať sekretariátu. No, mm, to je teda všetko na teraz. 14.30 pokračujeme a začíname rovno hlasovaním. Ďakujem.